Ďakujem pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, pán komisár. Správa, ktorú máte pred sebou, poukazuje na to, že v spoločnosti je potrebné urobiť zmenu. Sme v situácii, kedy muži aj ženy sú um, rovnakým dielom um, živitelia a starajú sa takisto o rodinu. A preto na národnej a európskej úrovni potrebujeme kombináciu legislatívnych aj nelegislatívnych opatrení, aby sme umožnili mužom aj ženám zladiť, e, sklbiť e, pracovný čas a takisto rodinný, súkromný čas. Tam patrí starostlivosť o rodinu, ale takisto vzťahy s priateľmi, osobný rozvoj a tak ďalej. E, pracovné miesta musia poskytovať väčšiu flexibilitu, flexibilný pracovný čas a rôzne podobné variácie. A Európska únia musí naliehavo prijať nejaké politiky na to, aby bolo možné vyvážiť súkromný aj pracovný život. Pretože dnešná spoločnosť je stále diverzifikovanejšia. V tejto správe vyzývame komisiu, aby predložila viacero legislatívnych návrhov o dovolenkách, vzťahujúcich sa e, na materskú dovolenku, je to smernica, e, takisto na otcovskú dovolenku, to je takisto smernica a takisto hovoríme, že chceme smernicu o všeobecne o e, dovolenke na účely starostlivosti o rodinného príslušníka. Spoločnosť potrebuje aj dostupné služby starostlivosti o deti, o starších členov rodiny, o postihnutých, o ľudí E, ktorí majú rôzne choroby. Takisto sa správa venuje kvalite pracovných miest. Kríza viedla k tomu, že stále viac e, ľudí pracuje, pracuje stále dlhšie, takisto často kombinujú dve práce súčasne a napriek tomu nemajú primeraný príjem. Preto je potrebné zabezpečiť, aby všetci zamestnanci dostávali primeranú mzdu a aby boli prístupné flexibilné úpravy pracovného času, aby bola zohľadnená rodinná situácia mužov aj žien. Podmienky na trhu práce, ktoré umožnia rovnováhu medzi rodinným a pracovným životom, môžu vzniknúť iba vtedy, ak budeme sa snažiť zvýšiť kvalitu života v práci aj mimo práce. To znamená, že ľudia musia mať dostatok času mimo práce na osobný rozvoj a na trávenie voľného času a takisto na to, aby sa dalo, aby mohli bojovať proti nerovnosti v celej spoločnosti. Ako spoluspravodajky musíme povedať, že sme veľmi spokojné s výsledkom hlasovania o návrhu správy vo výboroch FAM a EMPL, ale bohužiaľ sa obávame veľkého počtu žiadostí o hlasovania po častiach. Všetci kolegovia dostali spoločné vyhlásenia, spoločné vyhlásenie 11 mimovládnych organizácií. Tu vidíte text a tieto mimovládky spolupracujú od roku 2012, aby zvyšovali povedomie o denodenných problémoch, ktoré majú muži aj ženy v celej EÚ, keď sa snažia sklbiť pracovný a rodinný život. A táto sieť mimovládok nás vyzýva, aby sme odhlasovali túto prácu ako celok, aby sme ju neštiepili, nedelili, aby ostala kompletná. Ja dúfam, že kolegyňa a kolegovia nebudú ignorovať túto požiadavku, ktorá prišla. Ďakujem. Teraz pani Blinkevičiute. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade chcem poďakovať e, spolu s pravodajkyni pani Ždanoka a všetkým ostatným za spoločnú prácu. Toto je reakcia Európskeho parlamentu na cestovnú mapu komisie ohľadom rozhodnutí, e, ktoré by zosúladili lepšie pracovný a súkromný život, najmä v prípade rodín, ktoré majú e, deti. Je to aj náš príspevok k verejným konzultáciám komisie a konzultáciám so sociálnymi partnermi. Je to veľmi dôležitá otázka a preto očakávame, že komisia príde s legislatívnym návrhom, ktorý sa tejto otázky týka. Je to naliehavá téma pre členské štáty, týka sa nás všetkých. V júni tohto roka rada prijala závery o rodovej rovnosti a vyzvala na e, posilnenie legislatívnych opatrení na vytvorenie podmienok e, na zabezpečenie rovnakých príležitostí žien v pracovnom a osobnom živote. A je dobré, aby sme všetci e, sa zhodli na tomto spoločnom cieli a preto e, vyzývame komisiu, aby prišla s, novou, s novým návrhom smernice o materskej dovolenke a e, takisto aj smer, návrhom smernice upravujúcej podmienky členov rodiny, ktorí sa starajú o ďalších členov rodiny. Takže Mm, návrh na e, materskú e, e, dovolenku takisto zohľadňuje možnosť minimálne dvojtyžňovej dovolenky, platenej dovolenky pre otcov a rozšírenie zo 4 minimálne na 6 mesiacov materskej dovolenky. Takže to všetko preto, aby ženy sa mohli integrovať do pracovného trhu, lebo toto je veľmi dôležité v boji proti sociálnemu vylúčeniu a aby mohli ženy sa zapojiť do pracovného trhu, musia byť schopné súľadiť prácu a súkromný život. Lepšia koordinácia podmienok e, materských dovoleniek v členských štátoch je takisto veľmi dôležitá a treba si uvedomiť, že Európa veľmi rýchlo starne a preto by rodiny mali mať viac času na to, aby mohli stráviť e, e, aby tento čas mohli tráviť e, doma a takisto to môže prispieť k zvýšeniu porodnosti, porodnosti, pretože mnoho rodín sa potom rozhodne, že nebudú mať deti alebo budú mať veľmi málo detí, pretože vidia, že je ťažké zosúľadiť pracovný a súkromný život. Mnoho krajín čelí poklesu pôrodnosti a preto je veľmi e, dôležité zabezpečiť, aby atmosféra e, viedla ľudí k tomu, že sa budú snažiť e, zakladať rodiny a mať deti. Takže treba takisto zabezpečiť rovnosť medzi muži a, mužmi a ženami. Ide o zdieľanie povinností a treba vytvárať e, primerané podmienky pre starostlivosť o deti, treba uplatňovať barcelonské ciele, aby sa darilo zosúľadiť pracovný a súkromný život. Samozrejme, nie sú univerzálne riešenia pre všetkých. E, každý potrebuje niečo iné na to, aby vedel zosúľadiť pracovný a súkromný život. Kolegyne a kolegovia, ja verím, že kolegovia v ostatných politických skupinách chápu význam tejto otázky a musíme vyslať našim občanom e, e, posolstvo e, o tom, že nás zaujímajú ich problémy. Ďakujem. Keďže je to len krátka prezentácia správy, pristúpime priamo ku Catch the Eye. Pani Šojdrová ako prvá, jedna minúta. Merci, madame la présidente. Ďakujem kolegyňam za predloženie správy. Ja takisto považujem za dôležité, aby Európsky parlament hovoril o negatívnom e, demografickom vývoji v Európskej únii, aby sme hľadali opatrenia, ktorými budeme reagovať na demografický pokles. Súhlasím aj s dôrazom na rodinnú politiku a s e, opatreniami, ktoré majú posilniť e, istoty v zamestnaní, a zlepšiť e, náročné pracovné podmienky. Vzhľadom na e, tieto uvedené dôvody by som očakávala, že Európsky parlament bude povzbudzovať e, členské štáty na to, aby robili politiku v záujme rodín a takisto v záujme ľudí, ktorí sa starajú o členov svojej rodiny a že tak bude podporovať stabilné rodinné vzťahy. Lebo tu nejde len o materiálne podmienky, ale aj o prostredie istoty, bezpečia a dôvery a dobrých vzťahov, ktoré rodina poskytuje a mala by ich poskytovať. A miesto toho Európsky parlament vyzýva komisiu, aby uznávala a podporovala všetky rôzne formy vzťahov, ktoré majú nahradiť tradičnú rodinu. Madame... A teraz na pokračovanie, alebo pokračovať bude pani Ward. Um, I'd like to thank... Ja by som chcela kolegyni e, poďakovať e, za všetkú prácu, e, ktorú vykonala. Ďakujem, Vilia. Bolo to veľmi časovo náročné. Je dôležité, aby táto správa zaujala jasné stanovisko voči úsporným uspatreniam a nerovnosti. Ženy sú obzvlášť zasiahnuté práve neistými pracovnými podmienkami a znižovaním počtu pracovných miest vo verejnom Eh, sektore, takže tu treba skutočne eh, urobiť opatrenia. Je to eh, dôležitý príklad toho, ako Európska únia podporuje sociálnu spravodlivosť a rodovú rovnosť. Je treba jasne sa postaviť za tie základné hodnoty. My, poslanci Európskeho parlamentu, máme povinnosť upriamať pozornosť na dôležitú prácu, ktorú, ktorá sa tu vykonáva v tomto parlamente a musíme zabezpečiť, aby naši voliči v Spojenom kráľovstve aj naďalej malý osoch zo sociálnej ochrany, e, ktoré je zakotvené v európskych zákonoch. No to v každom prípade. Monsieur Marias. Pani Marias? Pán Marias. Ďakujem, pani predsedajúca. E, ja ďakujem veľmi pekne. E, Hm, naša politika o zjednotení rodinného a rodinného a pracovného života zatiaľ nevedla k úspechom. E, vidíme stále len prehlbujúcu sa priepasť medzi mužmi a ženami. Existujú rôzne dôvody, z ktorých ženy stále sú v ťažkej situácii, horšie ako muži. 28% je nezamestnanosť žien v Grécku takže oveľa viac trpia. Treba prijať rôzne opatrenia, ktoré budú reagovať na výzvy, pred ktorými stojí európske štáty. Politika úsporných opatrení v južných štátoch Európy to len komplikuje harmonizovať jednotlivé oblasti. Ďakujem pekne, pán Jakovčič. Ďakujem pekne, predsednička. Ja musím povedať, že sa mi páči vaša reakcia, keď ste neumožnili vystúpiť a v rámci spontánnej časti rozpravy. Ja sa veľmi často hlásim, ale tentokrát by som sa rád podelil o moje skúsenosti. 25 rokov pôsobím v politike v konzervatívnej krajine, ako je Chorvátsko. No a snaha vytvoriť všetky podmienky pre rovnosť mužov a žien a antidiskriminačný prístup na pracovnom trhu, ale aj v politike. Keď eh, sme vytvorili zoznam strán, na ktorej čele som stál, alebo kandidátku, vždy som sa snažil vyrovnať eh, zastúpenie mužov a žien. A je dobré, aby aj muži o tejto téme diskutovali a preto eh, to posolstvo ktoré vysiela e, táto správa, je vynikajúce a ja to vždy budem vítať. Mm, ďakujem pekne. Teraz e, pán Menta López na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. E, úsporné politiky, ktoré presadzujú európske vlády, znamenajú závažný krok e, späť, e, ktoré priniesli 30 miliónov e, nezamestnaných a čoraz väčšiu nerovnosť v rozdeľovaní bohatstva. Sú pošliapávané práva pracujúcich, kolektívne zmluvy, platy, pracovná doba, neisté pracovné podmienky a ponúka verejných služieb verejného sektora pre pracujúcich. Materské dovolenky nie sú Eh, platené na 100 eh, Politiky ako európsky eh, semester, ktorý sa tvári, tváriť sociálne, má však iné, má za cieľ znižovať nerovnosť, ale bude to možno len vtedy, keď sa podarí potlačiť pravicovú politiku. Ďakujem pekne. Zdá sa, že prichádzame o mužskú účasť, nevidím pána Ortasuna, ale slovo dostáva pán Sebastián, nech sa páči. Máte slovo. Gracias, señora, señora Ďakujem, pani predsednička. Ja si myslím, že tá situácia je pomerne jasná. E, rovnováha medzi e, pracovným a súkromným životom je dôležitá na to, a je dôležitá, treba na to mať e, jednoznačné opatrenia. Politiky Európskej únie doposiaľ ignorovali to, čo sa dohodlo tu to znamená tie požiadavky e, na zlepšenie podmienok materských dovoleniek a na to musíme e, naďalej trvať, pretože v opačnom prípade sa prácu a e, pracovný a súkromný život nikdy nepodarí zosúhľadiť. A toto je skutočne kľúčové pre stratégie rodovej rovnosti a je to všetko obsiahnuté aj v európskych zmluvách, takže potrebujeme politickú zmenu, aby sme to dosiahli. Ďakujem pekne, pán Polčák. Ďakujem za udelenie. Ďakujem, pani predsedajúca. E, ja e, vidím aj pozitívne aspekty na tejto správe, napríklad právo na odpočinok, zosúladenie e, rodinného života s podmienkami pracovného trhu. Je tam celý rad pozitívnych momentov, ale chcem zdôrazniť aj niektoré negatívne. Napríklad už dnes je pracovné právo zviazané celým radom predpisov a Myslím, že Európsky parlament by sa nemal stať takým akýmsi paternalistom alebo vstupovať e, do pracovných vzťahov. Z tohto pohľadu je to e, otázka kolektívneho e, vyjednávania. Nechcel by som, aby sa Európsky parlament stál akousi odborovou organizáciou pre všetkých pracujúcich na pracovnom trhu. Tu ide aj o ochranu zásady subsidiarity, to znamená, v tejto otázke by mali dokázať svoju aktivitu aj e, samotné členské štáty, takže ja mám k tejto správe vážne výhrady. Ďakujem. Arena. Pani Arena. Ďakujem veľmi pekne. E, hovoríme Európsky parlament a tvrdí, že by sme nemali byť odborovou organizáciou. E, musím povedať, že Komisia v roku 2015 rozhodla, že zruší revíziu smernice o materskej dolovnike, dovolenke, kvôli tomu, že to je e, moderná smernica a preto e, s tým treba robiť. No, že dnes by som chcela poďakovať obom spoluspravodajkyniam. Táto správa sa mi zdá veľmi dobre vyvážená, kompletná a moderná. Navrhuje skutočne legislatívny prístup v oblasti rodičovskej dovolenke, materská, rodičovská a otcovská dovolenka. Ak nie je moderné takéto rozdelenie úloh, čo už modernejšie, čo je potom moderné, nuž, treba navrhuje to štruktúry pre z najzraniteľnejšie skupiny rodín a rodičov a navrhuje tiež rešpektovať základné práva, ktoré sú zapísané v pilieri sociálnych práv. Myslím, že to je veľmi moderná správa a ďakujem spolu s pravdajkyniam. Ďakujem pekne, pani Dančila. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Európa čeli demografickým zmenám. Máme vysokú priemernú živ- dĺžku života, ale nízku pôrodnosti a štruktúra rodín sa mení, máme nové vzťahy a tiež migráciu. Okrem finančnej a migračnej krízy tie viedli k škrtom v fondoch a financovaní politík, ktoré sa snažia harmonizovať pracovný a rodinný život a preto potrebujeme lepšiu spoluprácu medzi členskými štátmi a komisiou a parlamentom, aby sme aplikovali nové politiky na podporu demografickej obnovy a podporili lepšie zapojenie starých mám a tiež eh, zavedenie systému sociálnej starostlivosti. Rád by som poďakovala spravodajkyňam za tento dokument, eh, ktorý hovorí o najdôležitejších prvkoch eh, týkajúcich sa harmonizácie rodinného a pracovného života. Ďakujem pekne. A na záver pán Negresku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. E, harmonizácia súkromného a pracovného života je čoraz náročnejšia. Mladí ľudia musia e, pracovať vo viacerých zamestnaniach, aby dokázali uživiť rodiny. E, zamestnanci sú nútení pracovať na časy a pracovné podmienky sú čoraz horšie. Ja som pracoval v oblasti ľudských zdrojov a veľmi často som sa stretával s ľuďmi, ktorí ľutovali, že majú čas na súkromný život, ale na to, aby sme dnes chránili zamestnancov, musíme hovoriť o viacerých faktoroch, ktoré používajú zamestnávateľia, aby vytvárali tlak na súkromný život zamestnancov. Potrebujeme európsku legislatívu, e, ktorá poskytne zvýšenú alebo vyššiu flexibilitu pre vyvážený rodinný život. Potrebujeme mechanizmy na aktívne bojovať za opatrenia, ktoré majú zamestnávateľia Európska legislatíva a komisia musí predložiť eh, ambiciózny návrh, no a samozrejme vyvážený pracovný život bude vždy viesť eh, k dobrému pracovnému životu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a ukončili sme každý aj a slovo dostáva pán komisár. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka kolegyne, kolegové, dámy a páni. Na úvod by som rád poďakoval v mene mojich kolegov, kolegyň pani Marian Tyson a Viery Jourovej, obom spoluspravodajkyniam, pani Žďaňoka a pani Blinkievičiute. Komisia súhlasí s mnohými vašimi analýzami a závermi. výchova detí a starostlivosť o deti všeobecne nie je len úlohou žien už. Starostlivosť znamená, že každý, starostlivosť je ľudská, každý sa môže starať o deti. A mnohí muži by radi trávili viac času s rodinami, ale nemajú možnosť, alebo eh, ich toho odrádzajú. Ale komisia, sa myslí, komisia si myslí, že ak žena chce byť aktívnejšia na pracovnom trhu a žiť vysokú, vysokú vzdelanie, ktoré má, mala by mať takú možnosť. Aj keď má deti alebo rodiny príslušníci zostarnú alebo ochorejú a rovnaká vec platí aj pre muža, ktorý pracuje, ak chce byť viac doma aby sa mohol starať viac o deti alebo o príbuzných. Táto správa prichádza v správnej chvíli, podporuje našu iniciatívu na zlepšenie rovnováhy pracovného a rodinného života. My veľmi vítame prácu výborov FAM a EMPL, že upozorňujú tú dôležitú výzvu a navrhujú zaujímavé možnosti. Cieľom komisie je predložiť holistickejší prístup na riešenie víziev harmonizácie pracovného a rodinného života. Máme existujúcu legislatívu na tejto oblasti a nástroje politiky, ako je ako sú politické usmernenia, benchmarky a monitoring, ale to nestačí legál, právne nástroje a politické opatrenia treba zmodernizovať a aktualizovať. Poprvé, aby aj ženy mohli realizovať svoj potenciál na pracovnom trhu. Po druhé, na podporu zamestnancov, aby mali schopnosti, ktoré potrebujú, ďalej bojovať proti diskriminácii a po štvrté, znížiť dosiahnuť rovnosť medzi mužmi a ženami. My plánujeme komplexný balíček legislatívnych a nelegislatívnych elementov na podporu rodín a podnikov. Výzvy pre pracujúcich rodičov začínajú príchodom dieťaťa do raného detstva musia mať dobrú úroveň infraštruktúry a služieb, tak aby ľudia si mohli skutočne vybrať a nesmieme zabúdať na výzvy, ktoré znamená starostlivosť o seniorov alebo závislosť, ktorej čelia ktorej dnešná delegácia, e, generácia. Potrebujeme reagovať na výzvy. Beží druhá konzultácia so sociálnymi partnermi. Hľadáme možné spôsoby legislatívnych krokov a aktivít pre EÚ. Rovnako sa uskutočnili široké verejné konzultácie, ktoré skončili vo februári tohto roka. Revízia a názory, ktoré vyjadrili, na eh, prispôsobenie vypracovanie legislatívnych opatrení, ako je politické usmernenie, lepšie využívanie európskych eh, finančných prostriedkov a aktivity na zdieľanie skúseností. Eh, je to rokovaniam, ale komisia chce prevádzať tento proces. V prípade, že sociálni partnery sa rozhodia, že nezačnú rokovanie, tak komisia chce preskúmať všetky ostatné možnosti, ktoré by viedli k vytvoreniu efektívneho legislatívneho a politického rámca. Tento záväzok je vyjadrený v našom pracovnom programe a my sme radi, že máme vašu podporu pri týchto snahách budeme spoločne čeli týmto výzvam pre pracujúcich mužov a ženy v celej Európe. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Rozpráva je ukončená, hlasovať sa bude zajtra. Teraz pristupujeme k poslednej rozprave dnešného dňa. Presmešne, presnejšie sú to jednominútové vystúpenia podľa článku 163 rokovacieho poriadku. Pán Roland.